v eurozóne. Chceme zabezpečiť jej stabilitu a nad tento rámec stabilitu celého jednotného trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mám tu návrh uznesenia. Tým sa rozpráva končí a to sa bude o tom hlasovať o 12. Ďalším bodom programu je správa David Martin. Ide o vypustenie niekoľkých krajín zo systému obchodných preferencií. A slovo dostáva spravodajca. Máte slovo, pán Martin, nech sa páči. 4 minúty. Much, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. EU historicky dávala jednostranné preferencie našim partnerom z AKT, už tomu bola istá, istý proces v rámci VTO a mali sme tam potom výnimku v rámci VTO do roku 2007, vďaka čomu sme tieto jednostranné preferencie mohli dávať aj naďalej. To sa malo e, vlastne, to malo vypršať, pokiaľ by boli podpísané všetky dohody EP, čo sa ale nestalo, takže potom sme mali e, to nariadenie E, číslo 1520 to bolo také dočasné riešenie a vďaka tomu máme e, bezcolné a bezkvotné e, vlastne možnosti prístupu pre tie krajiny, te, ktoré vlastne to podpísali ešte neratifikovali. A teraz si komisia myslia, komisia myslí, pardon, že toto dočasné riešenie by sa už malo končiť a teda tieto preferenčné prístupy by sa mali k 1. januáru 2014 odstrániť. Podľa mňa, pán predseda, komisia e, má z polovice pravdu. Naozaj e, platí, že nariadenie bolo dočasným riešením a preto sa dá uvažovať o tom, že by e, nejaký termín, záverečný termín tohto nariadenia mohol byť určený. A potom je e, správne, aby ostatné krajiny, nielen tie AKT, ktoré majú podobné, podobný stupeň vývoja, aby mali podobné výhody alebo nevýhody. Ale zároveň e, treba si ním, e, si, si, si za každým, treba sa každým pozrieť aj na všeobecnú klímu, pokiaľ ide o rokovania o EP a tá. Netreba vytvoriť ten pocit, či už je pravdivý alebo nepravdivý, že nútime africké krajiny podpisovať EPA bez toho, aby dostali dostatočný čas na to, aby si to mohli premyslieť. A práve preto Výbor pre medzinárodný obchod e, navrhuje ako lehotu 1. január 2016 tým pádom sme dali čas, e, čas krajinám EPA. Povedali by sme im zároveň teda, že tie preferencie niekedy e, budú musieť vypršať, ale e, ten časový harmonogram na tie rokovania je realistický podľa mňa. Počas rozprávy mi kolegovia niektorí povedali, že je to opäť ďalšie len predlžovanie tej konečnej lehoty, ale to nie je pravda, to teraz žiadna lehota nebola, takže je to prvý návrh Eh, lehoty a pokiaľ to schválime, tak eh, eh, treba si uvedomiť, že to sa už potom nebude môcť meniť bez toho, aby komisia pripravila nový návrh a bez toho, aby s tým súhlasila aj rada, aj parlament a úprimne povedané, myslím si, že také niečo je nepravdepodobné, že by komisia pripravovala nový návrh. Komisia si myslí, že tá lehota 2014 by dala istý dynamický moment do tých rokovaní e, o EP. Ja som hovoril o tom s kolegami aj z krajín, ktoré sa to týka a musím povedať, že ten pocit je skôr opačný. Oni majú pocit, že rok 2014 je veľmi nerealistický E, cieľ a pokiaľ to schválime tento rok 2014, tak podľa môjho názoru de facto e, vylúčime 17 krajín z tejto schémy. Jednoducho budú to krajiny, ktoré nebudú schopné e, splniť túto lehotu 2014, ale 2016 to už je pevný cieľ, relatívne prísny cieľ, ale dosiahnutelný. Čiže z hľadiska organizačného, z hľadiska politického, aj z hľadiska ekonomického si myslím, že rok 2016 je praktický, realistický e, cieľ a dúfam, že aj v tejto fáze ešte budeme schopní e, e, presvedčiť komisiu, že to by bolo lepšie riešenie. Oni budú mať nejaké konkrétne dátumy alebo konkrétny dátum na ukončenie tých preferencií, ale zároveň my dáme našim partnerom realistickú lehotu. Ďakujem pekne. Pán komisár de Chucht, nech sa páči vystúpenie za komisiu. Ďakujem pekne pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci. Viacerí z vás e, dostávali v poslednom čase e, informácie o tom, ako Európska únia chce nejakým spôsobom odstrčiť týchto 18 alebo koľko členských, e, teda e, tretich štátov. Aj teraz e, vám to povedal spravodajca, ale už ste nepočuli, že E, historicky sme e, dávali niektorým krajinám e, preferencie, ktoré boli viac štedré v porovnaní s ostatnými krajinami. Na základe pravidel VTO takéto špeciálne preferencie nemôžu diskriminovať medzi krajinami, ktoré majú podobnú ekonomickú situáciu s výnimkou nejakej teda výnimky toho waiveru, ktorý sme dostali na roky 2000 až 2007 Medzičasom sme my eh, mali naše mm, vzťahy obchodné dať eh, do súladu s pravidlami VTO. V roku 2000 eh, krajiny AKT a EU podpísali dohodu s Kotonou, kde sa dohodli dobrovoľne, že budú modernizovať svoje vzťahy, pokiaľ ide obchod aj pomoc. A nezabúdajme, že dovtedy aj tieto štedré podmienky neboli dostatočné na to, aby vylepšili vývoz z krajín AKT do Európy. Od e, roku 67 do roku 99 e, podiel e, krajín AKT na dovoz na dovoze do EÚ klesol zo 7,7% na 2,8%. Takže v 16. článku dohody s Kotonou sa dohodli, že sa podpíšu nové e, e, obchodné dohody, ktoré by boli v súlade s pravidlami VTO. To aj z hľadiska ekonomického dávalo zmysel. E, a zároveň to dávalo zmysel z hľadiska politického. vtedy mm, to tak bolo nastavené. Medzinárodná komunita vtedy konečne pochopila, že rozvojová politika e, vlastne E, pokiaľ nepodporuje dobré riadenie štátu, tak vlastne nie je účinná a trvalo udržateľná. Toto by mala odzrkadlovať aj politika EÚ. Už som to povedal v minulosti a zopakujem to. Politická hodnota bilaterálnych obchodných dohod je tá, že sa vytvárajú politiky, inštitúcie, ktoré sú určené na implementáciu e, obchodných záväzkov. Potom e, sa zároveň stimuluje obojstranný obchod, znižujú sa E, rôzne poplatky, dane a tým pádom sa aj znižuje možnosť na nekvalitné riadenie štátov vrátanie korupcie. Čiže opäť vysvetlím, o čom, o čom vlastne toto nariadenie V roku 2007, v čase, keď sme vytvorili aj vlastne uzavreli e, rozhovory o EPA s približne polovicou krajín AKT, v tom čase EÚ v dobrej viere e, podpísala nariadenie o prístupe na trh, aby sme umožnili našim partnerom z EPA naďalej mať prístup k trhu EÚ e na základe e, princípu bez e, cieľ a bez kvót. S tým, že ratali sme s tým, že títo partnery do roka alebo do dvoch podpíšu a ratifikujú tieto dohody a väčšina z týchto krajín to aj spravila ehm, podpísala, ratifikovala tie dohody, ale do minulého roka 18, rokov to ne, 18 krajín to nespravilo, potom ešte Zimbabwe to dohonila a z 9 tých e, zvyšných krajín sú e, z kategórie LDC najmenej rozvinutých krajín, ktoré naďalej budú mať e, štatút bez cieľ a bez kvót, pretože naďalej budú spadať pod ten program všetko okrem zbraní Everything but Arms. Čiže zostáva nám 8 krajín, ktorých sa vlastne tento návrh bude vôbec týkať. Ak mám byť konkrétnejšie, hovoríme o nasledovných krajinách Botswana, Kamerun, e, pobrežie Slonoviny, Fidži, Ghana, Kenia, Namíbia a Svazisko. A rozmýšľam, prečo práve týchto 8 krajín potrebuje viac času na to, aby sa prispôsobili e, na tejto situácii, keď tých ostatných e, tie všetky ostatné krajiny boli schopné zvládnuť tie návrhy, ktoré vyplývajú z programu BGSP za 3 roky. A pokiaľ ide o situáciu z EPA, s tým môžeme byť spokojní, pokiaľ naďalej budeme e, rokovať e, e, so všetkými regiónmi EPA a máme to teda ešte otvorenú otázku s východnou Afrikou a so západnou Afrikou a teda aj s časťou Južnej Afriky, teda v rámci SADAKu implementujeme dohody, ktoré boli ešte v roku 2007 dohodnuté s Karibikom, s Papuonou, Gineou a e, s viacerými krajinami z rôznych regionov Afriky. Niektoré z nich naďalej pokračujú v rokovaniach, aby sa dopracovali k komplexným regionálnym dohodám. O čom je táto dohoda? Je to dohoda o minulosti EPA, ktoré boli započané do konca roku 2007. Teda tie boli započané, čiže nejde tu o rokovania o komplexných EPA, čo je argument, ktorý niektorí používajú na to, aby e, argumentovali za predlženie tej lehoty. To je argument, e, ktorý sa venuje vlastne minulosti a nie budúcnosti. Pokiaľ je teda e, takýto veľký odpor zo strany tých, ktorí chcú status quo ešte predlžiť, tak nemôžem si pomôcť, ale musím sa naozaj e, spýtať. E, nie sme e, vinní z toho, že vlastne škodíme podnikateľom v 8 krajinách, pokiaľ túto lehotu ešte predlžíme ďalej. Prečo nejaký kenský alebo namibijský podnikateľ, ktorý má dobrý nápad, nájde si nejaký špeciálny trh na, ho, trh na to a E, prečo tento človek by naďalej mal e, platiť e, veľké dovozné clá a poplatky najbližších 2, 2 roky, alebo možno aj 7 rokov. Koľko pracovných príležitostí by sme mohli vytvoriť, keby tieto colné prekažky boli konečne odstránené? Prečo si myslíme, že tieto regióny dokážu vyvážať iba nejaké základné polnohospodárske komodity? Veď e, to už vôbec nie je pravda. Ani takéto potreby medzičasom nie sú. Niekedy človek, keď chce spraviť dobrú vec, tak v skutočnosti ide proti tomu dobrému. Ja som e, už e, v roku 2010 slúbil tu v parlamente, že budem posilňovať multilaterálny obchodný systém. V tom čase som hovoril aj o tom, že E, som chcel úspešne uzatvoriť aj rokovanie o EPA, pokiaľ tie výsledky budú kompatibilné s pravidlami VTO a pokiaľ budú môcť byť na prospech rozvoja. Ako komisár e, už plno právoplatný teraz, alebo plnohodnotný, som takisto Eh, obmedzený eh, legislatívou EÚ a zároveň som aj presvedčený o tom, že eh, voľný obchod, slobodný obchod práve že lepšie pracuje na prospech obyvateľov týchto krajín. A preto som presvedčený, že tá lehota má byť iba 1. január 2014 a pokiaľ to spravíme, som presvedčený, že aj parlament to podporuje bude to na prospech všetkých. Ďakujem pekne, pán komisár, teraz za politické skupiny ako Prvý vystúpia EPP, pán Filner. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Na takúto diskusiu vlastne musím začať od začiatku a musím začať tým pozadím, prečo tu vlastne dnes sme. A čím sa zaoberáme? Účelom je to, že naše staré obchodné dohody s týmito štátmi AKT jednoducho sa vyhlásili za protiprávne a boli, nedisk- boli diskriminujúce voči ostatným chudobným krajinám. Preto sme sa rozhodli, že pôjdeme tou cestou a že sme chceli vyjednať e, dohody o hospodárskej spolupráci s týmito krajinami. A samozrejme vyžadoval sa dlhú, dlhú, dlhý čas. A povedzme to otvorene, neakceptovateľne dlhý čas. A bolo v záujme všetkých, aby sa tieto zmluvy zrealizovali čo najskôr. Lebo iba takéto dohody zabezpečia skutočný rozvoj v chudobných štátoch, investície a dobré riadenie štátu. A jednoducho boli tu tieto dočasné obchodné preferencie a išlo o to, aby sa prekonala tá, tak povedať, priepas medzi e, tými nezákonnými alebo protiprávnymi zmluvami a aby sa zabezpečili tie nové dohody. A jednoducho Eh, prešlo veľa času, ale dobre, hovorí sa tu o nejakej výnimke. Dokedy mala trvať výnimka? Lavica je povedala, že na veky. Socialisti by povedali, že no, do roku 2016 to je bolo dočasné. A mám taký pocit, že hoci kedy, ale len nie teraz. To je dočasné. No a teraz vlastne už prešlo 12 rokov a myslím si, že to je dostatočne dlhá doba. Ide o to, že tie dočasné colné tarify boli nespravodlivé voči ostatným chudobným krajinám, ktoré pochádzajú z iných, ktoré sa nachádzajú v iných regiónoch. A potom bolo to aj nespravodlivé voči tým štátom, ktoré rešpektujú existujúce pravidlá. Preto máme určitú zodpovednosť a musíme obmedziť, obmedziť časovo tieto dočasné pravidlá. A musíme tu byť otvorení a jednoducho, ak povieme, že tá dočasnosť je neobmedzená, tak vlastne nikdy nebudeme mať e, tieto dohody o hospodárskej spolupráce. Takže jednoducho ide o to, že na, e, v našom záujme, aby sme rozlišovali medzi tým, čo je spravodlivé a nie spravodlivé, preto musíme podporiť ten návrh, e, ktorý tu bol predložený a musíme ukončiť túto dočasnosť e, tohoto e, riešenia. Myslím si, že bolo dobré, keby sme sa zhodli na tom, že bolo by dobré mať samozrejme prvé čítanie, aby sme mali čo najskôr jasné pravidlá. Myslím si, že to najlepšie by bolo hlasovať o e, všetkých pozmeňujúcich návrhoch a mali sme povedať, že, že predlož, preložme konečné hlasovanie a musíme najprv niektoré veci vyjasniť s radou. Myslím si, že sú tu určite veci, na ktorých sme sa zhodli, takže to je môj návrh pre vás a tu apelujem na pred, pána predsedajúceho, ako aj na spravodajcu, aby sme sa snažili zabezpečiť e, zhodu v rámci prvého čítania. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Thank you very much, and just after the first... Ďakujem pekne. A hneď po prvom rečníkovi máme tu otázku s modrou kartou od pána Kamala. Pán Filner, ste ochotní zodpovedať otázku? Áno, áno, samozrejme rátal som s tým, nech sa páči. Pán Kamal, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať pána Filnera, ktorý hovoril o otázkach spravodlivosti, či považuje za spravodlivé to, aby sa tieto štáty nutili do toho, eh, aby sa rozhodli ísť cestou EPA, aj keď možno si nemyslia, že je to eh, dobré eh, pre nich, takže je spravodlivé, aby boli tlačené do niečoho. Sú tu štáty, ktoré nemajú tieto preferencie a sú tlačené k tomu, aby podpísali EPA. Podpísali EPA, je to spravodlivé? No a nech sa páči vaša odpoveď. No. Myslím si, že je to jasné. Nikto nenúti nikoho podpísať niečo. Je to určitá ponuka poskytnúť im možnosť, aby sme rokovali o EPA. Ak sa rozhodnú, že nie, tak sa k nim bude pristupovať tak isto ako ostatným chudobným krajinám a budeme spravodliví na rovnakom základe ako tie štáty, ktoré ne, nespadajú do priestoru AKT. Jednoducho, keď tu máme určité e, dohody, niekto ich podpíše, nepodpíše, takže to je tá otázka spravodlivosti. Lebo boli takí, ktorí neboli súčasťou tých dohod, ktoré neboli v súlade s právom. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Bernd Lange mene socialistov. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Myslím si, že pri rokovaniach o EPA je dôležité myslieť na to, že ideme do rokovania s rozličnými predpokladmi. Máme Európsku úniu, máme tu komisárov, máme tu mnohých úradníkov, ktorí v rámci rokovaní sa stretávajú s mladými štátmi, ktoré majú nedostatočné kapacity. Preto si myslím, že je podstatne spravodlivejšie poskytnúť týmto štátom viac času a možnosti na rokovania. Myslím si, že nemôžeme vyvolávať dojem, že tým, že takto rýchlo ukončíme prístup na trh, môžeme vyvíjať tlak na tieto štáty. A ja to vidím tak, že nikoho nenútime, nikoho nechceme nútiť niečo podpísať, ale je tu o partnerský prístup a Takto sa snažíme spolu s týmito krajinami hľadať riešenia, ktoré sú akceptovateľné pre obidve strany. Na niekedy si to samozrejme vyžaduje viac času. Práve preto naša politická skupina jednoznačne podporuje návrh Davida Martina, aby táto lehota sa predlžila o dva roky a aby sa jasne povedalo, že áno, iba dva roky a aby sa dovtedy využili tie možnosti, aby sme hľadali nejaké spoločné riešenia. A ja by som chcel apelovať na vás, aby ste podporili tento kompromis, lebo na výbore tam bola jasná podpora a ide tu o jasný signál, že to chceme ukončiť, ale sú tu zároveň možnosti a narokovania. Ďakujem. Ďakujem pekne a v mene liberálov a demokratov má teraz slovo pán Nikolo Rinaldi. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, podporujeme ten návrh, ktorý e, si vyvážený a prišiel výborom INTA, vytvoril sa tam kompromis, potrebujeme tam mať jasnú lehotu a to znamená, že všetci sa musia zamyslieť nad tým, že či teda skutočne chcú zamietnúť ten návrh komisie. A Takto by sa tá lehota predlžila a bolo by možné reagovať na potreby štátov AKT. Myslím si, že nechceme nikoho traumatizovať. Konec koncov aj pán komisár povedal o svojom úvodnom slove, že ide tu o veľmi obmedzený objem obchodnej výmeny. Napriek tomu je to tak, že pre mnohé štáty AKT sú tie, tieto rozhodnutia, ktoré príjmeme zajtra, veľmi dôležité. Je tu určitú asymetriu medzi tým, o čo ide pre nás a o čo ide pre niektoré štáty AKT. Ja si myslím, že keď sa stanoví taká krátka lehota, tak e, niektoré štáty AKT budú mať pocit, že sa im niečo vnúcuje, aby sa teda čím rýchlejšie uzavrali dohody o hospodárskej spolupráci. My chceme tieto dohody, sú to partnerské dohody a jednoducho takto sa na to musíme pozerať a musíme postup, postupovať čo najlepšie a presvedčivo a zároveň to môže byť prežitosť, ak sa poskytne e, dlhšia lehota o dva roky. Možno, že tieto dva roky nebudú úplne potrebné, ale v rámci tohoto času budeme môcť posilniť aj náš rokovací mandát a môžeme potom e, dosiahnuť viac. Môžeme e, rokovať aj s zastupcami parlamentov v týchto štátoch, ktorí budú ratifikovať túto do, takúto dohodu Takže to je tiež dôležité, dôležité byť súčasťou tých diskusí. Častokrát sa hovorí o tom, že jednotliví aktéri nemajú dostatok informácií, to znamená, že je dôležité komunikovať so štátmi AKT, médiami, občanmi, mimovládnymi organizáciami, aby sme lepšie popísali naše stanovisko. a chceme spolupracovať, musíme túto cestu prejsť spolu. Ďakujem pekne a teraz mene zelených pani Franciska Keller. Ďakujem pekne. Ten návrh, aby rozvojové štáty nemali prístup na trh, sa snaží komisia ich dotlačiť do e, dohod o voľnom obchode. To nie sú ale žiadne partnerské dohody. No, je to síce názov dohoda ekonomickej spolupráci a tu ide iba o záujmy EÚ a nie o hospodárske záujmy tých partnerských štátov. To je vlastne v protiklade s cieľom Európskej únie a síce, že sa má znižovať miera chudoby v absolútnom protiklade. Štáty ako Kamerún, pobreže Slonoviny, Namíbia, týchto by sa týkali tieto obmedzenia, regionálne integračné projekty ako na juhovýchode Afriky venucho jednoducho zlyhali, ak by teda Kenia pristúpila na takýto projekt. Tá spolupráca v rámci EU by sa ukončila. Jednoducho vo svete nemôžeme propagovať voľný obchod a myslieť iba to, že ostatné štáty majú kupovať náš tovar. A komisia je skutočne toho názoru, že obchod môže podporiť e, rozvoj, tak by nemala tomu stať ceste. Výbor pre rozvoj tohoto, tohoto parlamentu navrhol odmietnúť ten návrh komisie a pleno by to malo podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz v mene Spojenej lavice má slovo Helmut Scholz. Pán komisár de Gucht, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dnes tu diskutujeme návrhu ktorý ste predložili pán komisár, ktorý podľa môjho názoru môže veľmi poškodiť imidžu Európskej komisie. Naši partneri, ktorí ešte rokujú s komisiou, a tak vy uprostred tých rokovaní chcete na nich zatlačiť a chcete ich vlastne odrezať od prístupu na európsky trh. To znamená, že takto by sa diskreditovala Európska únia ako obchodný partner. Veľvyslanci dotknutých krajín v rámci rozhovorov so mnou hovorila, o čo pre nich ide a o čo ide pre ich e, občanov. Rozvoj výbor na toto veľmi citlivo reagoval, má pochopenie pre partnerské štáty Afriky a v rámci svojho stanoviska mojej kolegyne a predsedníčky našej politickej skupiny e, pani Cimer odmietli názor komisie. Naša politická skupina toto podporuje, je tu obchodné aspekty, apelujem na všetkých poslancov tohoto parlamentu, aj na vás, kolegyne, kolegovia, ktorí pôsobíte v obchode pre, alebo výbore pre obchod, aby ste jednoducho neporušili 10 ročia dobrej spolupráce takýmto krátkodobým výhľadom, krátkodobým rozhodnutím. Myslím si, že je dôležité rozhodnúť správne. Pán komisár de Gucht, vaše rozhodnutie by malo uh, silný účilok na, uh, na možnosti spolupráce štátov Afriky. Ide o to, že tieto štáty by nemali prístup k ich najdôležitejším obchodným partnerom z Európskej únie tá výčitka z vašej strany na stranu Afri, Afričanov nespravodlivá. Je tu určité omeškania, ktoré oni nez, neza, nezavínili. Prečo napríklad Európska únia chce, aby sa zrušili exportné dane, napríklad Namíbia aplikuje tieto dane iba na e, vývoz surovín. Ja si myslím, že to je dobré rozhodnutie a je to plne v súlade s, s rozvojom rozvoj politikou EÚ. To vaše rozhodnutie, pán komisár, e, poukazuje iba na do záujmy Európskej únie a na vás apelujem, aby ste stiahli tento návrh späť. Thank you very much and now... Ďakujem veľmi pekne a teraz poďme k samostatným račníkom. Prvým z nich je pán Moreira, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto iniciatíva stiahne komisie nevystávajú dve otázky, ktoré sú veľmi dôležité. Mala by Európska únia jednostranne stiahnuť obchodné preferencie z oči voči krajinám AKT? Sú tu krajiny, ktoré nemajú žiadnu dohodu o hospodárskom partnerstve s Európskou úniou, žiadnu takú dohodu nevyjednali, nepodpísali, tak ako to predpokladá dohoda z Kotonu. A potom tá druhá otázka. Aká lehota by sa mala uplatniť? alebo by sme mali rokovať ďalej bez stanovenia akékoľvek lehoty? Zásadná otázka znie, respektíve to skôr taká pozitívna otázka. Ide poprvé iba o nejaké prechodné obdobie a po druhé ide tu o všeobecné preferencie, ktoré by sa mohli vnímať z určitých okolností ako nelegálne a vznikli by teda obchodné preferencie jednostranné a bolo by to nespravodlivé voči najmenej rozvinutým krajinám, ktoré nepatria do skupiny AKT, ktoré by potom nemali rovnakú preferenčnú e, formu prístupu ako krajiny AKT, ktoré už teda majú dohody o hospodárskom partnerstve s EÚ. Na no k tej lehote nepredsvedčila ma komisia ja by som bol rád, keby tá lehota bola o dva roky dlhšia. Výbor INTA návrhuje rok 2016, 1. januára. To je podľa mňa naozaj vyvážené a rozumné riešenie. Na oplátku by sme mali potom povedať, že táto lehota sa už nebude za žiadnych okolností ďalej predlžovať. Takto by sme vyriešili súčasnú situáciu, ktorá je nelegálna a nespravodlivá. Takže takto by sme mali postupovať. Ďakujem pekne, ako ďalší pán Murphy. Tento návrh chce odstrániť bezcolný prístup na trh EÚ pre krajiny AKT. Ja by som to nazvala vydieraním. Podľa Kolov, mimovládnej organizácie, ak tieto krajiny nebudú mať takýto prístup, tak by trh európsky bol úplne uzavretý pre určité sektory a bolo by to naozaj hrozivé pre mnohé sektory, napríklad Namíbia pokiaľ ide o vývoz hovedzieho, to by bolo až 16 miliónov eur, asi 30 ich exportu. Ja zdieľam názor spravodajcu, ktorý navrhuje alebo keď hovorí, že hlavný dôvod, prečo ušla komisia s týmto návrhom, je zvýšiť tlak na tieto krajiny, aby podpísali dohodu EPA. Opozícia voči EPA v týchto krajinách narastá, občianská spoločnosť, mimovládne organizácie, odbory a tak ďalej. A teraz komisia chce takto vydierať tieto krajiny, aby tieto dohody podpísali, hoci nie sú v záujme pracujúceho ľudu, malých farmárov v tejto krajine. Výsledok toho je ten, e, že sa navrhu, aby sme im dali viac času. Ja si myslím, že nemáme dať viac času máme úplne zamietnúť návrh komisie. Ďakujem pekne. A teraz e, pani Badiaj Kučet, máte minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, vy ste sa pýtali, prečo treba dať viac e, času niektorým krajinám, aby ukončili teda tú ratifikáciu E, myslím si, že odpovede následovná. Nie všetci sú pripravení tú ratifikáciu ukončiť, pretože sú tam rôzne situácie, aj politické, aj ekonomické, ktoré sú veľmi náročné. Ja by som sa vás chcela spýtať, e, zaujíma nás dosiahnuť pokrok v týchto krajinách, alebo to ich e, necháme ešte v horšej situácii, než sú tomu v súčasnosti? Ja si myslím, že máme záujem im pomôcť. Preto Leota 2016, ktorú my navrhujeme, myslím, že tá by im umožnila splniť svoje záväzky a zároveň e, by sme im dali väčšiu právnu istotu, nakoniec aj európskym podnikom, aj podnikom z týchto krajín, ktoré majú prispieť teda k rozvoju tejto krajiny alebo týchto krajín. A myslím, že tieto dva roky navyše nepredstavujú nejaký zásadný posun, pokiaľ ide o e, naše záväzky voči VTO. Takže myslím si, že zajtra budem asi e, hlasovať za to, aby sme ešte o dva roky tú lehotu e, E, natiahli e, a dúfam, že to zohľadníte, pán komisár. Ďakujem pekne, ďalej pán Kašman. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ja chcem povedať jednu vec. Tu na, tlačíme na vlády krajín AKT, aby podpisovali a ratifikovali dané EPA e bez ohľadu na to, či e, sam sú vyriešené tie problematické témy alebo nie sú. Pričom tam treba naozaj riešiť veľmi dôležité výzvy v krajinách AKT. Napríklad otázka regionálnej integrácie. Európa veľmi dobre vie, že takáto integrácia chvíľku trvá. Ja som predseda delegácie pre vzťahy s Južnou Afrikou a mám naozaj veľké obavy, e, či sa e, dosiahne EPA e s, so združením SADAK. Momentálne je to zaseknuté a zasa, že nebude nejaké dobré riešenie čoskoro, takže takáto lehota môže stimulovať pozitívne, ale zároveň to môže byť, tak povediať, rozsudok smrti, ktorý nič nerieši. A preto plne podporujem odporúčanie pána Martina, pokiaľ ide o lehotu na rok 2016. Myslím, že to je celkom rozumné rozumný kompromis a férový kompromis a najmä to platí pre tento rok, ktorý bude litmusovým e, testom pre vzťahy medzi EÚ a africkými partnermi, keďže mo- momentálne vykonávame aj revíziu dohody z Kotonu, Európsky rozvojový fond a takisto aj nástroj rozvojovej spolupráce. Túto vec musíme e, schváliť tak, ako treba. E, ďakujem pekne, teraz bude Keč catch the Ferreira, nech sa páči. Senhor Presidente, Senhor Comissário, esta... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Tento návrh nariadenia je naozaj príkladom, výborným príkladom snahy vplývať, ovplyvňovať, až vydierať z očí voči krajinám AKT. Komisia si zvolila takú stratégiu, že bude jednotlivé krajiny eh, oslovať jednotlivo a takto ich bude vydierať, aby sme sa dopracovali k dohodám o voľnom obchode pod rúškom EPA. A toto má samozrejme aj určité dopady. Je dôležité, aby sa posilnilo priateľstvo, priateľské vzťahy s týmito krajinami. Tieto musia mať možnosť rozhodovať slobodne, suverene, musíme ich rešpektovať. A takýto prístup môžeme iba odmietnúť takýto neokolonializmus na zvýšenie závislosti týchto krajín. Ďakujem, ďakujem pekne. Teraz pán Tyrolian, nech sa páči. S'il vous plaît, Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci dobre vieme, že tie rokovania sú veľmi dlhé, veľmi zdlhavé. A preto máme obrovské obavy. Na jednej strane e, rýchle uzavretie odkazuje e, na to, že iba 18 krajín, ktoré zatiaľ ratifikovali dohodu EP a tie ostatné e, sú pod tlakom tieto dohody uzavrieť, aby E, teda tie dohody boli prijaté, ale e, ich e, negociačné snahy by mohli byť úplne zničené dátumom 2004 alebo 2016. V roku 2007 sme si mysleli, že táto úprava bude iba dočasná, aby bola kompatibilná s pravidlami VTO. A preto si myslím, že návrh nášho správodajcu je takým dobrým kompromisom, snad tým najlepším, aby komisia aj krajiny AKT mali potrebný čas na to, aby uzavreli dohody o z dohody EPA. A takže 1.1.2016 e, ak tento dátum nedostane väčšinu, tak by som poprosil kolega, aby hlasili proti návrhu komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tá rozpráva je naozaj veľmi zaujímavá. Keby som mohol, tak by som sa tiež prihlásila slovo, ale nemôžem. A preto dám rovno slovo pánovi Dechuchtovi, aby to celé mene komisie uzavrel. Ďakujem pekne, pán predseda. Kľudne vám dám minútu záverečníckého času, ak chcete. Za predpokladu, že ma potom nebudete prerušovať, samozrejme. Žiaľ, bez mikrofónu. Vstup pána predsedu. Áno, ja veľmi dobre chápem, čo tu odznelo ale poprosím vás, aby ste sa držali faktov. O čo ide? Ide o to, že istý počet krajín zatiaľ nepodpísal alebo neratifikoval dohody, ktoré boli uzavreté v roku 2007. Tak toto vyzerá. Takže ide o minulosť. Ten nápad, že chceme nejako nútiť, uzavrieť a ratifikovať dohody EPA takáto nápad, takáto myšlienka nie je správna. Ja som spomenal tých 8 krajín, takže mm, je to iba 8 krajín, tak sa to môže nejakým spôsobom týkať. To, čo tu navrhujem, ešte raz ich prečítam. Ide o Kamerún, pobrežie Slodoviny, Fidži, Ganu, Svazísko, Toto sú krajiny e, s nižším stredným príjmom a potom ďalšie dve krajiny, Botswana Namibia, ktoré sú v kategórii vyššieho stredného príjmu. Takže sa to netýka absolútne žiadnym spôsobom rozvojových krajín. Pokiaľ ide o rozvojové krajiny, tam máme dve osobitné kategórie, tie najmenej rozvinuté, ktoré majú všetko okrem zbraní a to bude naďalej platiť a potom tu ešte máme tie ostatné ktoré majú systém ehm, všeobecných preferencií alebo tento systém plus. Takže nejde o chudobné krajiny, ide o krajiny, kde ak neukončíme existujúcu úpravu, bo to sa vždy považovala iba za dočasnú, tak naozaj iba obmedzený počet krajín celosvetovo by mala, keby sa to neukončilo, prístup e, k nášmu trhu. Takže takto by vznikla nespravodlivá situácia, nerovná situácia. Pokiaľ ide o tých 8 krajín, ktoré som spomínal, a tých 50 či 60, a tými 50 či 60 krajinami, ktoré by tento preferenčný systém nemali. To je prvá vec. Druhá vec. Nutíme niekoho, aby to spravil? Nie nechcú ratifikovať dohodu, ktorú podpísali v roku 2007, alebo ktorú uzavreli v roku 2007, tak nech to nespravia. A my sme ochotní rokovať o dohode s nimi. Ale naozaj nechápem, prečo by sme mali byť nespravodliví, prečo by sme mali niekoho vydierať, lebo toto spadlo, e, padlo dneska toto slovo. Niekto, kto uzavrel dohodu v roku 2007, pred 5 rokmi, 4 roky sa o tom rokovalo. Ich systém už v roku 2000 mohli mať na to prispôsobený. No a keď ich teraz poprosíme, ratifikujte, čo ste už podpísali, čo ste slubovali ratifikovať, tak to už konečne správte. Už ste mali 5-7 rokov a dáme im ešte 1,5 roka na to, aby to ratifikovali. Ide iba o ratifikovanie, nevec sa nemusí vyjednať nejaká nová zmluva, je potrebné ratifikovať to, čo už bolo prijaté. Takže je to nejaké, nejaké vydieranie, ohrozujeme niekoho niekde v Afrike, ja osobne som presvedčený, že nie. Amber Lange povedal, že je tu konfrontácia medzi silnou komisiou a slabými štátmi. To ste Ben povedali. Ja sa teším, že si myslíte, že sme silní. To je dobré, ale tieto krajiny nie sú úplne najslabšie. Do tej kategórie nespadajú tie úplne najchudobnejšie, najslabšie krajiny, rozvojové krajiny. Hovoríme tu o krajinách, ktoré e, majú vyšší alebo nižší stredný príjem. Takže nejde o to, či sú to silné alebo slabé krajiny. My od nich len chceme, aby ratifikovali to, čo uzavreli o čom sme v minulosti rokovali. Takže my nevydierame, nechceme, aby urobili nič iné, len aby dostali záväzkom, ktoré už prijali pred dosť dlhým časom. A ešte posledná poznámka pre pani Keller, teda že obchod podporuje rozvoj. Ale to úplne neplatí, pretože s existujúcim systémom vidíme, že ten objem obchodu klesá. A to naozaj výrazne. Prečo? Už preto, lebo v obchode nejde iba o vyvážanie čohosi na iné trhy. Ide o naozajstný kontakt s tým trhom. Ide o obchodné toky obomi smermi pomoc za obchod, naozaj vytváranie žijúceho trhoviska, tak povediac, kde dochádza k tým vzájomným tokom. A ja osobne som smutný. Mňa mrzí, že objem obchodu s Afrikou klesá, že nerastie. A budeme naozaj flexibilní, pokiaľ ide o rokovania o EPA s regionálnymi entitami. Asymetria mi nerobí absolútne žiaden problém. Nech pokojne dovažajú alebo vyvážajú viac k nám. My im pomôžeme v rámci Aid for Trade, pomoc za obchod, e, pomoc pri obchode. Andrej Spiebox e, je s tým sme si tiež zajedno, ale oni najskôr musia dodržať svoje záväzky, aby sme mohli pokračovať, aby sme mohli vytvoriť naozaj jasný právny systém, systém právnych povinností a práv eh, v, počas rokovaní. Len o toto žiadame a preto stojím za tým návrhom, ktorý sme predložili. A ja dúfam, že zajtra, keď sa bude hlasovať, toto zohľadnite, že to nede proti rozvojovým krajinám, proti Afrike, práve naopak. Je to pre dobro týchto krajín zrelých obchodných vzťahov, ktoré by sa mali rozvíjať, ktoré by mali vzlietnúť, tak povediať, z tej krajiny, ktoré im sa to zatiaľ nedali, sú eh, z krajiny subsaharskej Afriky a to nie je náhoda. A našim, našou morálnou povinnosťou je nejako to riešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A takže som poprosil pána Martina, aby to uzavrel. President. Ďakujem pekne, pán komisár. Pán komisár, musíte vysvetliť aj tomuto parlamentu, prečo e, niektorým štátom sa neratifikovali EPA. Pán Kašman už to naznačoval, že vlastne jeden z kľúčových bodov v rámci EPA je regionálna integrácia. A vlastne my komplikujeme situáciu niektorým štátom. Zoberme ako príklad Kenia. Kenia e, by, by mohla ratifikovať EPU, ale ak by to urobili unilaterálne, tak by vlastne narušili svoje vzťahy s ostatnými štátmi regiónu. Takže buď teda môžu, majú na výber, že buď teda utrpia ekonomické škody, alebo narušia vzťahy medzi ostatnými štátmi v regióne. Takže je tu o to, že ak ne, štáty nepodpíšu EPA a my príjmeme toto nariadenie, tak vlastne budú tieto štáty konfrontované s tarifmi, tento parlament napríklad sa zaoberal aj eh, obchodom s Kolumbiou. A tam to šlo, takže tu ide o to, že nechceme to predlžovať do nekonečna, ale hovoríme, dajme ešte 2-3 štáty, aby sa mohli pripraviť, aby mohli objektívne posúdiť, že či eh, je možné podpísať EPA eh, e a ešte mať spoluprácu v rámci regiónu. Takže tento tlak sa týka mnohých štátov, týka sa napríklad aj regiónu Južnej Afriky. Môj názor je jednoduchý. Vy chcete rok 2014, ja nechcem rok 2014, lebo si myslím, že sa dosiahne presný opak toho, čo chceme. Takže dôležité je nenarušiť vzťahy so štátmi AKT a myslím si, že je to lehota, ktorá je ťažko splniteľná. Takže to, čo my vlastne vám chceme povedať, že neunálime sa tu, stanovme si určitú lehotu a táto lehota by bola konkrétna, nebola by to flexibilná, ktorá by sa dala presúvať, ale bol by to rok 2016, myslím si, že to nie je nerozumné. E, štáty budú mať čas na to, aby naplnili svoje záväzky a zároveň my budeme môcť a postupovať a rozumieť, by musieť eh, byť tak unáhlený. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Končím teraz rozprávu. Hlasovanie súdku sa uskutoční zajtra o 12. Ďakujem veľmi pekne. Dostávame sa teraz k ďalšiemu bodu nášho programu a to je správa Krišianisa Karinša medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami.